Good morning. Please take your seats. E, dobre dopoludnie, prosím, posadajte si, zaujmite miesta. Should get started because... Mali by sme začať, pretože včera popoludní sme prebrali 15 bodov a čaká nás ešte ďalších 20, ktorými musíme prejsť eh, za dnešok. Takže najlepšie bude, keď hneď začneme s bodom číslo 17. Týka sa to zoznamu tretich krajín, ktorých občania sú, e, e, majú vízovú povinnosť alebo sú od eh, tejto povinnosti oslobenení. E, E, ide tu o oslobodenie pre krajiny e, Západného Balkánu, čo je veľmi citlivá otázka. Sme mali o tom diskusiu na plenárke v Štrasburgu a výbor, predsedníctvo e, dalo najvyššiu prioritu tejto veci tak, aby e, táto vízová povinnosť bola zrušená e, od januára budúceho roku. E, sme intenzívne pracovali za posledný týždeň. Spravodajkyňa predložila svoju správu. A ide tu o jednu z najkontroverznejších tém v tejto oblasti takže spravodajkyňa pani Fažon eh, najprv eh, preberie slovo a potom si vypočujeme zástupcu komisie švedského predsedníctva. Ďakujem. Ako ste povedali, je to veľmi citlivá otázka. A teraz budem hovoriť eh, vo svojej prezentácii po slovinsky. Ehm, ďakujem, e, vážení kolegovia, predstavitelia komisie, rady, dámy a páni. E, pripravila som návrh správy po tom, čo som detailne preštudovala podmienky na Západnom Balkáne. Som e, preštudovala prípravu, pripravenosť krajín na uľahčenie vízového režimu ehm, Európsky e, parlament by mal tento proces liberalizácie víz ukončiť či najskôr. Dosiahli sme určitý kompromis, na ktorom sa dohodlo a získali sme podporu všetkých troch tieňových spravodajcov, ktorým chcem poďakovať za prácu, ktorú odviedli. E, boli sme e, svedkami podobných diskusí o liberalizácii víz vo výbore AFED. Ich názory sú veľmi podobné našim. Prečo je dôležité je zrušiť e, povinnosť víza pre všetky krajiny Západného Balkánu? Je ťažko si v dnešných časoch predstaviť, že len na hodenie kameňom od mojej krajiny je mladá generácia, ktorá je úplne odrazená od našej Európskej únie únie, nemôžu cestovať. Táto generácia, generácia po vojne e, boli e, oddelení, oddelili svoje krajiny, rodiny od Európy a e, a vedia Európe nie viac ako Američania, len cez internet. Ako títo môžu si predstaviť potom svoju budúcnosť, budúcnosť vo svojej krajine v Európe, keď nebudú mať možnosť voľného pobytu. Krajiny západného Balkánu majú jasnú európsku perspektívu. Európska komisia vydala návrh aby Montenegro, Černá hora, Srbsko dostali liberalizáciu víz. A to znamená, že sa nebude e, od nich vyžadovať od januára budúceho roku e, vízum. Mm, veľmi vítam toto rozhodnutie. Chcem upozorniť na skutočnosť, že v júli, keď e, komisia tento návrh publikovala, len jedna e, krajina 100% splňovala všetky podmienky. Mm, komisia do tejto správy nezahrnula Bosniu, Hercegovinu a e, Albánsko. Viem, že to obraz je odlišný po správe. E, po tom, čo správa bola zaslaná Čiernej hore a respektíve e, Bosne, Hercegovine a Albánsku. E, boli sme svedkami toho, že e, vlastne splnili mnohé podmienky. A potom, čo bola publikovaná správa komisie, sa dosiahol pokrok, sa zaznamenal pokrok aj v ostatných krajinách, hlavne v Bosne vzhľadom na to, že nebola zahrnutá do prvého kruhu Eh, rozhovorov o liberalizácii víza došlo mm, k veľkému tlaku eh, v tejto krajine. Eh, preštudujem si tam situácia a dúfajme, že budeme vám môcť podať správu, že krajina splňa všetky podmienky a bude schopná vydávať e, pasy s biometrickými znakmi. E, takže uvidíme, ako nám to bude dlho trvať, keď budeme schopní prehodnotiť situáciu v Bosne, aby komisia mohla ešte svoje stanovisko z júla zmeniť Dovolme Bosne, Hercegovine a Albánsku, aby dostali možnosť e, dobehnúť ostatné tri krajiny. A samozrejme za podmienok, ktoré e, musia plniť všetky kritériá určené Európskou komisiou. Nejde tu o to, aby sme im e, to uľahčili, aby nemuseli plniť podmienky a e, kritériá. Čiže vlastne nesmieme strácať čas e, s prispôsobovaním nariadenia do budúcnosti. To bude jasný signál občanom týchto krajín e, aplikujeme na ich vlády, aby ukončili prácu a aby mohli ťažiť, mať užitok z e, priamých výsledkov. Nemôžeme ignorovať ale veľmi citlivé podmienky, ktoré vládnu v na Balkáne, hlavne teda v Bosne a Hercegovine v dnešných časoch. Veríme, že je dôležité, aby e, splnili podmienky stanovené komisiou. A tiež som presvedčená, že netreba E, tu mať alebo vyvolať ďalšie napätia v tomto regióne, pretože to môže mať veľmi vážny politický dopad. Západný Balkán je región, ktorý potrebuje našu pomoc a musíme pracovať na stabilite v tejto oblasti. Sú ľudia, ktorí kritizujú môj návrh, hovoriac, že to možno chápať, že e, hovoríme, že všetko sa urobilo a že E, e, e, tomu tak nie je, ale ja si myslím, že ak parlament podporí tento návrh a si myslím, že tá práca prebieha a vysleme silný signál miestnym politikom v Bosne a že majú vlastný osud vo svojich rukách a že sú schopní pre svojich občanov otvoriť brány k EÚ. A myslím si, že prevezmu toto zodpovednosť. Čas ukázal, že e, veľmi pokročili v posledných mesiacoch v reformách. Potom tu máme ešte Kosovo, ktorý sa od Albánska a Bosny Hercegoviny veľmi líši. Chcem e, tu zahať politickú iniciatívu. Nemá to nič dočinenia s uznaním Kosova. 22 ich e, uznali a 5 nie.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 to vlastne e, proti agende prijatej e, v, tes, e, v Solune. Napriek tejto politickej situácii nemôžeme nechať občanov Kosova v čiernej diere, čo sa týka tejto dohody. Čiže aplikujem, či apelujem na radu, aby našli nejaký spôsob, aby umožnila Európskej komisii zahrnúť Kosovo alebo začať akékoľvek rokovania, dialog v súvislosti s liberalizáciou liberalizáciou eh, víz, aby zohľadnili aj stanoviska jednotlivých členských krajín. Eh, myslím, že aj pre týchto občanov Kosova musíme otvoriť dvere. Ďakujem. John, you, Ďakujem veľmi pekne. A teraz je čas vypočuť si názor švedského predsedníctva. Pani Hirstonson. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A príjemné predpoludne aj ostatným váženým poslancom. Ako už bolo povedané, tento návrh, eh, o ktorom teraz hovoríme, je skutočne veľmi dôležitý a eh, rozhodnutie, ktoré príjmeme, bude mať vplyv na veľký počet ľudí. 1. januára 2008 vstúpila do platnosti dohoda o uľahčení vízového styku s eh, oblasťou Západného Balkánu a vtedy práve aj komisia rozbehla dialog e, o e, systéme e, úplného zrušenia vízovej povinnosti, respektíve prišla s akousi cestovnou mapou, na konci ktorej by mal byť tento kýžený cieľ. Pokiaľ ide o Čiernu Haru a Srbsko. Tieto by mali splniť kritéria onedlho, takže by bolo veľmi dôležité, aby sa Európska únia aby si spomenula na svoj e, slub a dodržala ho a e, umožnila bezvízový styk e, týmto krajinám. Ambíciou predsedníctva je prijať rozhodnutie 30. Ehm, novembra až 1. decembra na Rade JHA a dúfame, že tento bezvízový styk by sa mohol začať uplatňovať od 1. januára 2010. Zároveň je však dôležité podporovať aj e, Albánsko a Bosnu a Hercegovinu v tom, aby smerovali k splneniu kritérií, aby sa tiež mohli e, čo najskôr tešiť z bezvízového styku. Toto teda je proces, ktorý zatiaľ zďaleka nie je ukončený a keď sa vrátim k e, návrhu komisie ohľadom harmonogramu, tak ak by sme mali vykonať nejaké zásadné zmeny v tejto dohode, mal, eh, malo by to pomerne zásadné dôsledky a nemohol by sa tento bezvízový styk eh, uplatňovať od 1. januára. Eh, z tohto by nemal prospech nikto. No a ďalej je pre nás veľmi dôležité zachovať si dôveryhodnosť a zaviesť systém bezvízového styku pre tie tri krajiny, ktoré tieto podmienky splnili. Ďakujem veľmi pekne a teraz si vypočujeme názor názor Európskej komisie, za ktorú prehovorí pani Gogu. Ja vám želám tiež príjemné dobré ráno a pretože som už predstavila všetky hlavné myšlienky eh, tohto návrhu komisie na včerajšom, včerajšom zasadnutí. Nebudem sa vyjadrovať eh, k vecnému obsahu. Podpredseda Baro v Štrasburgu pred niekoľkými dňami tiež o týchto veciach hovoril, takže sa budem snažiť byť stručná a e, možno len objasním niekoľko bodov e, na základe vystúpenia predsedníctva spravodajkyne. V prvom rade chcem poďakovať e, parlamentu eh, aj predsedníctvu za podporu. Za podporu, ktorú eh, prejavujete tomuto návrhu Európskej komisie bez ohľadu na politickú príslušnosť. Eh, akceptovali ste tento proces liberalizácie vízovej, vízového styku pre všetky krajiny tohto regiónu ako princíp, hoci je tu istá konkrétna metodika, takže sa budeme musieť pozrieť, ako budeme napredovať v jednotlivých oblastiach. Takže si myslím, že to súčasné rozhodnutie bude závisieť aj od toho, ako jednotlivé technické záležitosti vyriešime. Um, no a naše, náš útvar, respektíve jednotlivé útvary Európskej komisie samozrejme riešia túto vec s veľkým nasadením. A pokiaľ ide o hodnotenie celého tohto procesu, tak by som ešte chcela pripomenúť, že je tu jedna krajina, kde panuje, respektíve je tu, je tu istý pocit, že dobre, niektoré krajiny splnili podmienky, niektoré nie, ale Európska komisia má troška iný pohľad na celú záležitosť. Ak sa pozrieme na hodnotenie celého procesu, teda toho programu e, liberalizácie vízovej povinnosti pre všetky krajiny Albánu. Tu v januári 2008 e, bolo rozbehnuté príslušné konanie. Tie podmienky sú všetky známe a e, takisto bola prejavená určitá pomerne silná angažovanosť. Bolo to za slovinského predsedníctva a tam komisia mm, bojovala aj na politickej úrovni e, s veľkým odhodlaním. Ide teda o štrukturovaný proces a e, ide zároveň o akúsi prvú etapu. Teda sú to krajiny, ktoré boli e, určite, na tomto procese, teda v tomto procese na začiatku museli predložiť určité informácie, no a my sme jednoducho požadovali všetky tie informácie týkajúce sa reform a tak ďalej, to sa analyzovalo a na konci roku 2008 padlo rozhodnutie, že budeme e, kontrolovať a overovať situáciu priamo v teréne, priamo na mieste. Čiže na jednej strane komisia a na druhej strane odborníci z členských štátov e, reálne v teréne e, overovali tie informácie, ktoré sme my dostali na papieri. Teda Snažili sme sa e, potvrdiť, že tie reformy boli skutočne zrealizované. A toto je veľmi dôležité. Je to dôležitá súčasť celého procesu, teda nám nestačilo e, dostať tie informácie v papierovej podobe, ale chceli sme vedieť, že naozaj tie reformy účinne prebehli. Teda to bola tá druhá etapa celého toho hodnotiaceho procesu a e, potom samozrejme prišla v maj komisia so záverečnou správou a my, keď sme navrhli e, liberalizáciu tejto vízovej povinnosti e, pre e, Čiernu horu Srbsko a Macedóniu v júni, tak to bolo v podstate na základe, v prípade Srbska, na základe, na, na základe konkrétnych a presných informácií. Teda zistili sme, že tieto krajiny skutočne sú pripravené prakticky splniť všetky kritéria, všetky podmienky. No a my sme v rámci tohto návrhu komisie vlastne doplnili všetky body, ktoré zatiaľ neboli uzatvorené. No a e, dostali sme e, samozrejme informácie, teda doplňujúce informácie zo Srbska a Čiernej hory a e, budeme sa snažiť, aby sme v polovici októbra zistili, či všetky tie, tie zostávajúce otvorené otázky boli splnené, či boli doriešené. Nebudem hovoriť o všetkých tých podrobnostiach, o všetkých záležitostiach, pretože tie sú súčasťou správy a je to celkom jasné. Každopádne Eh, je to komplexný hodnotiaci proces. No a pri týchto krajinách, pri týchto troch krajinách, o ktorých hovoríme, tak tam eh, komisia v tom hodnotení má pocit, že do niekoľkých týždňov môže dôjsť k, k, k splneniu všetkých tých bodov, ktoré eh, sme, ktorých splnenie sme požadovali ešte v tom júli. No a zostávajúce dve krajiny, ergo Albánsko a Bosna a Hercegovina, kde zatiaľ liberalizáciu vízového styku nenavrhujeme, sme zistili, že došlo k veľkému pokroku teda v tom období 1,5 e, roka došlo k pomerne veľkej synergii, k e, obrovskému úsiliu a pokroku e, v tých skutočne základných oblastiach, vo všetkých oblastiach v podstate, ktoré sme požadovali, kde sme požadovali reformy. Teda tam to, čo sme požadovali, to sa podarilo splniť. Ale na základe hodnotiaceho procesu sme dospeli k tomu, že je tam stále veľa zásadných vecí, ktoré vyriešené neboli. A to najmä otázka pasov, ale e, takisto ďalšie oblasti, kde e, ja mám kompletný zoznam tých vecí, ktoré tieto krajiny musia splniť. A tie pasy to sú len tá najviditeľnejšia oblasť. E, Isté liberalizácia vízovej povinnosti v súlade so všetkými postupmi, ktoré máme v súčasnosti, by mala viesť práve k vydávaniu biometrických pasov. To je v súlade s tým, ako sme E, postupovali aj pri iných krajinách. E, čiže táto otázka biometrických pasov je síce dôležitá, ale nie je jediná. No a e, v prípade dvoch krajín sme tieto všetky krajiny, teda tieto všetky informácie si vyžiadali. No a len v prípade, respektíve v prípade Srbska a Čiernej hory tam E, prebehne misia, ktorá na základe konkrétneho programu priamo na mieste zistí, akým spôsobom sa tieto reformy realizovali, akým spôsobom dochádza k reálnej implementácii. No a podpredseda komisie, pán Baro, už v Štrasburgu oznámil zámer komisie e, skutočne veľmi podrobne sledovať druhú etapu toho procesu e, tak, aby sme urobili všetko preto, aby prišli konkrétne návrhy, ak e, teda budú spojené všetky kritériá, a k tomu by mohlo dôjsť v priebehu roku 2010, tak by prípadne e, sa mohlo prikročiť aj k uvoľneniu toho vízového styku. No je to ešte jedna vec, e, tu som spomenula už včera, to, čo navrhuje Európsky parlament, pokiaľ ide o zrušenie, zrušenie vízovej povinnosti pre Bosnu a Albánsko, tak už včera som povedala, že na komisii e, panujú určité, určité výhrady e, k tomuto prístupu z právneho hľadiska. Teda ak by váš výbor e, si to prijal, tak ja môžem o mnoho konkrétnejšie hovoriť o žiadostiach alebo uplatňovaní toho prístupu, o ktorý žiadate vo vašej správe. Ak teda máte pocit, tak eh, skutočne dokážem zájsť do podrobností a dokážem vysvetliť, aké, aký presne je náš názor na túto záležitosť v komisii. No a ďalej musím povedať, že komisia jasne eh, dala najavo, že jej úmyslom je skúmať situáciu a e, hľadať e, nejaký špecializovaný e, prístup prispôsobený danej krajine a jej špecifikám v kontexte v kontexte systému liberalizácie vizového styku a tiež v kontexte určitého regionálneho prístupu k celému tomuto regiónu Západného Balkánu. Ale ešte raz Eh, treba si pripomenúť, že hovoríme o prvej fáze procesu, kde eh, sa bude hovoriť aj o readmisii eh, v rámci tohto vízového Takže toto musí byť súčasťou toho liberalizačného dialógu. My máme momentálne záväzok, hoci jednostranný, e, od kosovských orgánov e, v tom zmysle, že teda prístupia na readmisiu, ale ja, ja veľmi rada e, si vypočujem akékoľvek ďalšie upresnenia. Ďakujem veľmi pekne. Viacerí poslanci už požiadali o slovo k tejto záležitosti, ale ja by som vám chcel pripomenúť jednu vec. E, my sme momentálne v bode číslo 17 a ďalších 17 bodov nám zostáva. Máme ich spolu 34 na dnešnom programe, takže ja vás skutočne prosím, aby ste zohľadnili túto, mm, ak nie priam časovú tieseň, tak e, minimálne istý e, mierny nedostatok času, e, tak vás poprosím, aby ste sa skrátka vo svojich vstupoch obmedzili na dve minúty. Ako prvému dávam slovo pánovi Busutilovi. Predpokladám, že pani Kroacobilt, že vy ste tieňovou spravodajkyňou, takže možno by ste mohli ísť e, vy prvá. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja v prvom rade chcem povedať, že e, s Taňou e, Fajone a so Sara Latford sa mi spolupracovalo veľmi dobre a konštruktívne a som skutočne veľmi vďačná, že niektoré z našich pripomienok za EPPD boli do správy zapracované a je pre mňa zaujímavé a dôležité najmä to, že sme sa dohodli na tom, že treba urobiť skutočne maximum preto, aby sme urýchlili proces liberalizácie vízového styku pre všetkých občanov e, v tomto regióne Západného Balkánu a že by sme mali požiadať komisiu, aby e, prijala rozhodnutie rady čo najskôr a že by sme e, pritom nemali e, zlaviť z tých štandardov, ktoré sme si stanovili. No a ja myslím, hovorím za všetkých VPPD, e že my túto záležitosť považujeme za veľmi dôležitú, najmä kvôli tomu, lebo v tomto regióne žije množstvo ľudí, Gordana, Danica, Vojka, ľudia, ktorí ktorí sa cítia byť vo vezení. V podstate oni boli prítomní, boli v Sarajeve, keď Sarajevo bolo úplne odrezané od sveta a týmto ľuďom týmto ľuďom by sme e, nemali e, klamať do očí. Jednoducho bosnianským ľuďom e, netreba E, netreba klamať. E, pozmeňovací e, návrh číslo 6 s hviezdičkou hovorí, áno, presunuli sme vás z čierneho zoznamu na biely zoznam, ale dvere sú stále zamknuté. Tie, tie víza aj tak stále nedostanete, respektíve nebudete môcť cestovať bez víz, budete naďalej zavretí akoby vo vezení. Ja sa pýtam, prečo, Tania, prečo? Jednoducho, jedno, ja chcem povedať, že orgány v tejto oblasti, najmä bosenské orgány, a to vieme v EPPD, sme e, si to zistili, e, skutočne masívne napredujú v dosahovaní tých našich štandardov. A ja sa pýtam, prečo, e, prečo vlastne riskujeme spomalenie až úplné vykolanie celého tohto procesu liberalizácie vízového styku kvôli takýmto drobnostiam. Čiže iste očakáva sa správa komisie v jari, teda na jar, a v lete možno opätovné otvorenie týchto rokovaní. Ale prečo tam potrebujeme tú hviezdičku jednoducho? Ak, si, ak trváme na tých našich hodnotách a kritériách, tak by sme ich nemali, nemali skrývať, pretože e, ja skutočne cítim s ľuďmi e, v Bosne, e, v bývalej Jugoslovanskej republike, Macedónsko, v Albánsku, v Kosove. Všetci s nimi cítime a mali by sme byť otvorení ďalšiemu dialogu. Takže toto chcem povedať aj Tani, aj Sara Latford. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsedajúci. A teraz pani Latford. No, mňa no, troška <laughs> zmiatol tento ostatný príspevok k diskusii, pretože ja som spravodajkyňou za e, toto, teda pre túto správu vo výbore AFED a v prvom rade som nepochopila celkom, e, čo pani Kratca Bild e, hovorí teda, ona sa v podstate akýmsi spôsobom disociovala od tej štruktúry, na ktorej sme sa všetci ako ťaňoví správaci dohodli, ktorú ja som v podstate uplatňovala. Včera na AFETE E, bola pomerne veľká väčšina pre podobnú štruktúru, hoci s možno troška iným znením. Diskutovalo sa o nej a ja e, som e, videla, že podporovali túto štruktúru aj členové PPD, pán Posel, pani Pak. A teda Hovorilo sa o tom, že by sme zotrvali v rozsahu pôsobnosti súčasného nariadenia, respektíve toto nariadenie by bolo prvé, prvá skupina štátov a potom by išlo druhé nariadenie pre druhú skupinu štátov. Na tom sme dohodli. A bolo povedané, že nikto nechce nejakým spôsobom eh, znehodnocovať tie benchmarky, tie štandardy, eh, ktoré sme si stanovili. Nejakým spôsobom nechceme ísť proti tomu, čo stanovila komisia ako podmienky, ako kritéria. A preto E, štruktúra e, toho návrhu pani Fajon e, je v tom, že budeme hovoriť, že áno, do právneho rozsahu dáme, dáme všetkých, ale reálne uplatňovanie bezvízového styku pre Albánsko a Bosnu a Hercegovinu závisí od uplatňovania alebo teda od, od hodnotenia komisie a e, iste, iste sa bude hodnotiť situácia v týchto dvoch krajinách ešte pred koncom roka, ale to môže ale nemusí e, umožniť veľmi rýchle dobehnutie tej prvej skupiny. Čiže e, e, existuje tu dokument od Európskej iniciatívy pre stabilitu, ktorý je zaujímavý v tom, že nejde o hodnotenie teda toto hodnotenie, ktoré mám pred sebou, tak to nie je zásadné v tejto veci. Hodnotenie komisie je to, na, na, na základe ktorého sa rozhodne. Čiže Možno tu došlo k nejakému nedorozumeniu ohľadom tých hviezdičiek, o ktorých ste hovorili v pozmeňovacích návrhoch, ale to je vec, o ktorej môžeme hovoriť aj neskôr, keď budeme mať viac času než tie dve minúty. Ja som e, však nevyrozumela, alebo nepovedala ani komisia, ani rada, aký je ktoré sú to tie vlastne výhrady aj k Bosne, aj k Albánsku? Možno sú tam praktické alebo právne problémy, ale ja neviem, aké to presne problémy sú, ktoré výhrady komisia z radou majú. Jednoducho, návrh komisie už v tej fáze 1 bol platný. E, dá sa, dá sa podstate hovoriť, že Macedónsko sa kvalifikovalo. Očakávame, že Srba, e, Srbsko a Čierna hora tie prejdú kritériami v novembri, to ste v podstate aj povedali. Takže ja sa pýtam, aká je vlastne, eh, aký je vlastne, aká je vlastne zásadná výhrada k tomu trojstupňovému prístupu, alebo teda trojstupňovej štruktúre toho nariadenia. Ja eh, uvažujem nad eh, tým, čo v podstate povedal predsedníctvo a zdá sa, že podľa tohoto by to znamenalo, že náš prístup, prístup parlamentu by znamenal, že Európska únia nesplní ten svoj termín januára 2010 pre tri krajiny. Prečo nie? Ja tomu nerozumiem teda je to akési vydieranie. Hej? Je to v podstate také, keby sme povedali, že e, poslanci sa snažia tam na silu natlačiť Bosnu a Hercegovinu, teda Bosnu a Hercegovinu s Albánskom a tým pádom e, sú zodpovední za to, že sa to celé oneskorí. Ale ja to neakceptujem, nemôžem to akceptovať a nemyslím si, že ako implikácia v tom, čo bolo povedané, to je správne. Jednoducho ani implicitne by to tak nemalo byť. A e, ja si myslím, že súhlasíme s komisiou. Isté nie je možné sa spoliehať len na to, čo je na papieri, to, čo vám zašlú tie krajiny. A tu je veľmi zaujímavé práve to, že e, nám umožňuje tento prístup e, tie svetlomety namieriť na orgány v Bosne, Hercegovine a Albánsku a povedať im, dobre, keď komisia uzavrie to svoje hodnotenie, vás, práce vašich teda tých orgánov, tak e, sa dostanete teda na tú prvú kolaj. Čiže ide, ide v podstate o praktickú e, implementáciu a nevidím e, nejaké výhrady, pre, teda, prečo by mala mať komisia alebo rada voči tomu nejaké výhrady. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predseda pani Ernst. Zdá sa, že E, zrejme procedurálna otázka. Áno, pán predseda, ja som len chcel povedať, že, ja som len chcel povedať, že by bolo dobre, keby nám komisia vysvetlila, e, objasnila možno pre pani Latford dôsledky tých hviezdičiek, tie právne, e, právne dôsledky tých hviezdičiek pri pozmeňovacích návrhoch. The commission wants to, wants to clarify, but please Eh, Budem veľmi stručná. Mm, sme polichotení dôverou, ktorú nás vkladá parlament, pokiaľ ide o naše hodnotenie. Potvrdzujeme, že e, naozaj budeme pracovať e, s úplnou vážnosťou za podpory špičkových odborníkov z členských štátov, ktorí sa zapoja do tohto hodnotenia. A teraz e, k právnym aspektom a pokúsim sa byť naozaj veľmi stručná. Po správe parlamentu, teda vidíme, že Európsky parlament navrhuje, aby sme prijali rozhodnutie pre 5 krajín a aby sme odložili efektívnu aplikáciu tohto režimu pre dve krajiny a podľa toho, ako dopadne správa komisie. Ako viete, komisia je pripravená vypracovať túto správu. To nie je otázka, či komisia správu vypracuje alebo nie. Každopádne správa komisie musí byť eh, prerokovaná a zároveň eh, so závermi musia súhlasiť aj členské štáty. Skutočnosť, že komisia dokončí svoje hodnotenie a zverejní výsledok svojho hodnotenia, ten fakt podľa nás nemôže nahradiť rozhodnutie rady, pretože rada musí rozhodnúť alebo v budúcnosti v rámci spolurozhodovacej procedúry aj parlament. To znamená, ak komisia vydá oznámenie, že výborne hodnotí Albánsko a zajtra povedzme k 10. januáru nejakému 2010 e, zrušíme vízovú povinnosť pre Albáncov, potom okamžite e, zavrieme konzulárne úrady, alebo ako to má veľký politický e, dopad Komisia predsa nespravuje konzulárne úrady, to je všetko v kompetencii členských štátov. Takže toto znamená, že formálne musí rozhodnúť rada. Takto sme to robili aj v roku 2001, keď sme prijali túto procedúru hviezdičiek. A takto sa to udialo aj v Rumunsku. Zopakujem, komisia vtedy predložila správu, bola podstatne podrobnejšia než správa, ktorá eh, bude vypracovaná teraz a po predložení tejto správy komisie prebiehala diskusia, a to veľmi dlhá diskusia v rade. A následne bolo v rade prijaté politické rozhodnutie a bolo prijaté nové nariadenie, ktoré potvrdilo zrušenie hviezdičiek. Pokiaľ dobre chápem eh, pozíciu pani spravodajkyne, nemôžeme mať druhé politické rozhodnutie. Pokúsila som sa to trochu vysvetliť, aké by boli politické doznámenia zverejneného komisiou. Nie je teda na Komisia by definovala dátum skutočného, reálneho, účinného zrušenia vízovej povinnosti a uzavretia konzulárnych úradov. Ďakujem. Kolega Ernst, dve minúty. E, celkom nerozumiem námietky komisie úprimne povedané, pretože formulácie, ktoré sa nachádzajú v návrhu dokumentu pani e, Fajan, e, nám predsa osvetľujú perspektívy. Je to, teda nie je to žiadna technická otázka, o ktorej tu hovoríme. Je to hlboko politická otázka. Síce otázka, že v tomto e, regióne, kde týchto 5 krajín má svoju určitú e, spoločnú históriu, je potrebné aj naďalej podporovať to, čo majú spoločné a preto je potrebné e, konštatovať aj niečo o Bosne a Hercegovine, samozrejme aj o Kosove a um, naozaj je uh, veľmi komplikované um, teda uh, aby tieto krajiny uh, tento benchmarking dosiahli. Musíme to všemožne podporovať. Tento návrh osobne podporujem a otvorenie povedané nerozumiem názoru komisie. Nepochopila som to celkom. Rada by som ešte uviedla jednu myšlienku. Domnievam sa, že je veľmi, veľmi dôležité zakotviť tu aj Kosovo a naformulovať perspektívu pre e, Kosovo, prejaviť našu vôľu, že chceme e, tieto problémy riešiť. Je to pre krajinu veľmi dôležité. Samozrejme, všetci tí, ktorí majú problémy, e, tu predsa majú aj formuláciu v texte, že sa to netýka žiadnym spôsobom statusu Kosova. Takže myslím si, že po politickej stránke je to veľmi dôležité. Nie je to len technická otázka, je to po politickej stránke veľmi e, dôležité ponúknuť alebo načrtnúť pre tento región komplexné e, riešenie, ktoré by umožnilo vyriešiť e, tam problémy. Ďakujem, pán Brons, dve minúty. Ak sa už od týchto krajín nebudú žiadať víza, ako sa budú kontrolovať, e, e, e, bude kontrolovať upustenie našich krajín týmito občanmi? Mm. Týka sa to hlavne krajín, ktoré sú vystavené emigrácii z tretích krajín. Ak by to malo zamedziť E, nelegálnu prácu v EÚ, ako by to malo e, zabrániť čiernej ekonomike. Ehm, e, a v tom najhoršom prípade sa vystavia tomu najhoršiemu druhu vykorisťovania, čo sme hovorili včera. Ďakujem, pán Buzutil. Ďakujem, pán predseda. Myslím, že bez pochyby je tu politická dôležitosť, ktorú aj e, tento výbor zohľaduje. E, ale keď sme si vypočuli e, to záverečné vysvetlenie komisie, skutočne si myslím, že tu nie je možnosť iná, ako by teda to, ten návrh mohol fungovať. Je to jasné z vysvetlenia, ktoré nám poskytla komisia a mali by sme sa spolahnuť v tejto veci na komisiu. To znamená, že tým neodoberieme žiadnu politickú vážnosť, ktorú, pri, eh, ktorú dávame eh, tejto veci kolegyňa Koracu Byt už povedala, myslím, že spravedajkňa nám hovorí, dobre, tieto krajiny dáme na pozitívny zoznam, to znamená, že nepotrebujú víza, ale fakticky ešte stále potrebujú víza. A toto vlastne hovoriť o takom, e, také dvojsečnosti. Nie je to tá e, skutočná, alebo tá dobrá, e, e, dobré posolstvo, signál, ktorý máme vyslať. Mm, nie ste na zozname, e, teraz ste na zozname štátov, ktoré nepotrebujú víza, ale zároveň víza potrebujete. Aké je to riešenie? Myslím, že to bude kontraproduktívne a musíme sa teda spolahnúť na jasné vysvetlenie, vyjadrenie komisia. Mali by sme prehodnotiť naše stanovisko. Možno, že by mohla počúvať spravodajkyňa to, čo hovorím. Čiže možno, že by sme mali prehodnotiť naše stanovisko a nájsť alternatívu. E, nie sme uzavretí pred e, E, rozličnými prístupmi, ale tento prístup sa mi zdá byť jasné, e, že ako to aj komisia povedala, že e, nebude môcť fungovať. Ďakujem. Pán Bon. Strana pre slobodu je proti zrušeniu vízových, vízovej povinnosti pre Západný Balkán. Ja vám hneď vysvetlím prečo. Krajiny ako Srbsko, Macedónia, e, Čierna hora a tak ďalej e, ešte stále bojujú s obrovskou kriminalitou, s organizovaným zločinom a obrovskou korupciou a my sme sa absolútne nič nepoučili z pristúpenia Rumunska a Bulharska. E, čiže ja sa chcem spýtať, či chceme takéto krajiny v dlhodobejšom, v dlhodobejšom horizonte tiež prijať do EÚ. Proti tomuto sme absolútne proti. No a ďalej ide o to, že napríklad Bosna a Albánsko, tieto krajiny, jednoducho e, tam sme absolútne proti. A hneď vám vysvetlím prečo. Napríklad e, Bosna, hej. E, vodca bosenských muslimov chce zapracovať časti šarie do, do ústavy. A toto je krajina, ktorej chceme priznať bezvízový styk. Je to jednoducho absurdné a, a ne, nemysliteľné. A, Bos, a Bosna je navyše semeniskom islamského terorizmu a ja by som povedal, pozri, pozrite sa na vlastnú naivitu, prestaňme takto liberalizovať vízový styk pre takéto krajiny. Jednoducho, my s týmto absolútne nesúhlasíme. Mr. Gons, please. Two minutes maximum. Mr. Gons? No? Ah, yeah. Excuse me, Mrs. Gons. Ďakujem pekne. A ja by som chcela povedať pár slov k tomu, čo eh, sme vynechali z diskusie. Tato, tento región bývalej Juhoslávie a jej stabilita je pre celú Európu veľmi dôležitá aj pre nás. Eh, uchovanie stability tomu patrí aj to, aby tieto krajiny progredovali, aby e, pokračovali po ceste e, prístupu do EÚ, aby ďalej vykonávali reformy. Toto je veľmi e, dôležité a na tejto ceste je veľmi dôležité udelenie liberalizácie víz víz. Toto je aj politická otázka. Nemôžeme sa na to pozerať len z technickej otázky, kde sa nachádzajú, čo sa týka splnenia kritérií. Samozrejme, je to však potrebné. Ďalej, čo sa ešte nepovedalo, je to, e, že keď máme v týchto e, krajinách veľké napätie. Ak vypadne Bosna a Hercegovina e, z tohto krohu ku e, oslobodenie od víz vnútri krajinu, teda vnútri Bosne a Hercegoviny, to povedie k veľmi veľkému um, napätia. Mnohí v tejto krajine, občania tejto krajiny majú aj e, e, srbský alebo e, chorvátsky pas. Tí budú môcť e, cestovať bez víza, ostatní občania nie. To povedie k veľmi veľkým napätiam. Čiže nesieme tú veľkú politickú zodpovednosť a musíme zdôrazniť, že musíme pomôcť e, tomu, aby čím skôr sa všetky tieto krajiny e, dostali do situácie, kde budú spájať všetky kritériá. Ďakujem. Pani Kele. Ďakujem. Nepochopila som celkom odpoveď komisie, e, pretože tie e, pozmenenia parlamentu alebo pani Fažon e, nestanovujú žiadne dátumy, čo sa týka tej podmienečnosti E, po veľmi konkrétnych otázkach. Rada by som vedela, prečo komisia je tak veľmi proti tomuto návrhu, aby sme všetkých 5 e, krajín zahrnuli. Myslím, že Macedónsko je jediná krajina na Balkáne, ktorá e, splňa benchmarky kritéria. A nechápeme, E, prečo e, robíme rozdiel medzi Srbskom, Montenegrom, e, Albánskom a Bosnou Hercegovinou. To sa tu konkrétne nespomenulo. Druhá otázka. aké sú výsledky, presné výsledky tohto návrhu komisiu bez pozmenujúcich návrhov parlamentu a pani Fajon e, pre Kosovo. Má to vôbec e, mať nejaký dopad na Kosovo? A ak áno, aké? To by som rada vedela. Ďakujem. Pán Sovo? Nie? Nehovorí. Myslím, že prišiel čas, aby zareagovala spravodajkyňa. Ďakujem veľmi pekne. E, pán predseda, ja e, by som len chcel povedať, že máme jednu výhradu. Ja sa obávam, že španielská delegácia e, ľudovej strany nebude môcť akceptovať pozmeňovací návrh týkajúci sa Kosova v tých termínoch, ktoré sú momentálne navrhnuté, tak ako je to momentálne navrhnuté. Čiže spravodajkyňa pani Fajon bude reagovať. Ďakujem, pán predseda, ďakujem všetkým vašim príspevkom, teda za vaše príspevky, takisto ako príspevok rady a kolegov. Ešte raz by som chcela zopakovať, že je to naša politická zodpovednosť e, zodpovednosť Európskej únie vyslať silný politický signál všetkým krajinám západného Balkánu. Som veľmi rada, e, že je tu dohoda o tom, že všetci potrebujeme urýchliť proces liberalizácie víz pre všetky krajiny Západného Balkánu. Vidím tu však nedorozumenie, respektíve rozdiely a to ma trošičku prekvapuje, že tieňový spravodajca z skupiny EPP e, dnes e, nesúhlasí s tým, e, na čom sme sa minulý týždeň dohodli aj v súvislosti s hviezdičkami, v súvislosti s Bosnou a Albánskom. Som konzultovala neoficiálne s právnikmi, keď sme pracovali na správe. Môžem sa ich znovu opýtať. Počula som vysvetlenie Európskej komisie a stále som si nie istá, že chápem a nevidím dô, dôvod, prečo, prečo by sme nemohli dosiahnuť e, hviezdičku. Môžeme sa opýtať ešte raz týchto právnikov a formálne a e, nájsť lepšiu legislatívnu techniku urobíme to v spolupráci aj s právnikmi Európskej komisie a rady. Čo sa týka otázky kolegu, e, chcem povedať, že som prekvapená, že toto nie je nič nového, čo robí Európsky parlament. Už sme, Európska komisia hovorí, že nechcú používať eh, hviezdičky od roku 2001 na bielom zozname, ako, ale pred tromi rokmi robili výnimku eh, spravodajca práve odišiel takže bude možné už skôr pre občanov cestovať bez e, víza. Čiže myslím, že tu sa dá takto postupovať. Môžeme spolu e, pracovať úzko e, s expertami, takisto aj s s e, členmi EPP, napríklad pán Svoboda. Čo sa týka Kosova, chcem ešte raz dôrazniť, že návrh, pozmeneciu návrh, ktorý e, navrhujeme, vlastne chce dať len politickú iniciatívu, ako nájsť spôsob za, um, začleniť Kosovo do procesu liberalizácie víz kým budeme teda e, e, rešpektovať stanoviska jednotlivých členských štátov. Mám pocit, že e, principiálne s týmto znením súhlasia všetky politické skupiny. Ďakujem. Pani Koracobilt. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, Táňa. Chcem povedať, že skutočne E, tu máme veľkú politickú zodpovednosť, hlavne e, v súvislosti s tým, čo sa momentálne deje v tomto regióne. Ako kolegovia z Maďarska povedali, ide o stabilizáciu, aby sme nepodviedli ľudí z Bosny. Máme zodpovednosť, aby sme postupovali, pokračovali. Myslím, že by som si zaslúžila, aby ste ma počúvali. Máme veľmi silnú politickú zodpovednosť, aby sme naďalej upozňovali e, bosni, e, bosnianské orgány, úrady, aby ďalej pokračovali vo svojej práci, vo svojich úlohách. Na toto je naša zodpovednosť. Ďakujem. Pani Ludford, máte ešte k tomu čo povedať? Ja to chápem tak, tieto hviezdičky. To sa dole hovorí, dole píše počiarov. Pozerám sa na svoju verziu z druhého výboru, ale týka sa to toho, že výnimku E, teda výnimkou bude, že keď e, tí, ktorí budú mať biometrické pasy, ale potom to, tie podmienky sú v texte nariadenia, skutočné podmienky e, v úvodnom ustanovení, v úvodných ustanoveniach, kde sa hovorí, že hodnotenie komisie je rozhodujúce pri E, presunutí štátu z jednej kategórie do druhej. Takže sme sa opýtali pani Kracebel, aby nám aj tieňoví spravodajcovia povedali, že v čom spočívajú e, e, problémy. Ja by som sa snažila, som, by som chcela, aby bolo, bola formulácia o Kosove, ktorá bude vlastne zohľadňovať potreby e, ľudí. Aj tých, ktorí neuznávajú Kosovo, ale myslím, že komisia... Um, myslím, že E, komisia e, že aby sme mali hovoriť o začati dialógu o vízach, začať e, s uľahčením, až teda idú smerom k liberalizácii. Musíme nájsť formulácie a štruktúra, ktorá je právne a politicky v poriadku, a obsahuje aj naše pochybnosti a to, čo chceme, aby každý na Balkáne dostal šancu. Samozrejme, Balkán nie je v Schengene, to teda vlastne e, sa netýka Británie. Myslím si, že je na nás, aby sme našli niečo, s čím budeme môcť všetci súhlasiť. A myslím, že až natoľko sa o to navzájom neodchylujeme. Yeah. By... Yes, Takže len na záver ďakujem eh, všetkým Chcem počiarknúť na konci tejto diskusie, ktorá bola veľmi užitočná a plodná pre nás všetkých. Znova som veľmi rada, že všetci sme zajedno v tom, že od januára 2010 zrušíme požiadavky víza občanom Macedónska, Čiernej hory a Srbska. Ale s týmto návrhom e, navrhujeme vám aj to, aby ste akceptovali, že dáme rovnaké postavenie, rovnaké možnosti aj Bosne a Albánsku. Za podmienok samozrejme, že budú spĺňať všetky podmienky stanovené komisiou. Nechceme im nič darovať, je to v ich rukách, aby urobili to, čo urobiť musia a čo zatiaľ vlastne aj realizujú. To je jasný politický signál, a myslím, že po tom, čo som bola v tomto regiónoch, v tomto regióne je to veľmi dôležité pre občanov týchto spomínaných krajín a myslím, že by sme mali nájsť riešenie aj pre Kosovo, ako pokryť aj tento, e, túto čiernu e, dieru v západnom Balkáne. Predseda, čiže termín na podanie pozmeňujúcich e, návrhov je 27. a október 15. bude, teda 27. septembra a 15. októbra bude hlasovanie. Ďakujeme eh, aj eh, tieňovým spravodajcom, spravodajkyni a teraz eh, prejdeme k ďalšiemu bodu, čo je bod ešte komisia chce niečo povedať. Takže buďte struční, prosím. Budem nielen stručná, až lakonická. Ja len e, zopakujem jednu vec, že návrh, e, návrh na teda pozmeňovací návrh e, číslo 13, ten e, má politický význam. My, my jednoducho tak dáme najavo, že nám záleží na tom regióne a že mm, prikladáme veľký význam tomu, aby tento región zostal súdržný. A ja sa len vrátim k tej diferenciácii, pretože to bola otázka, e, ktorú položil váš výbor. Vy ste sa pýtali na pokrok v Bosne Hm. Otázka Bosny, e, tam to nie je prepojené s e, absenciou biometrických pasov, to s tým vôbec nesúvisí. Hodnotenie Bosny to by malo pokrývať aj iné oblasti. E, treba sa napríklad vrátiť k tomu antidiskriminačnému zákonu, to je tiež veľmi dôležité. A takisto je treba zhodnotiť systém, teda systém ochrany hraníc a riadenia hraníc. Toto sú špecifické oblasti, v ktorých si treba urobiť predstavu o na tom, ako je to naozaj v teréne. Čiže treba vykonať hodnotiace misie a to sú troška iné misie než v Čiernej hore. Alebo inde to nie je na pár dní, to je o mnoho podrobnejšie, detaľnejšie. A je to jednoducho analýza, ktorú v Albánsku a Bosne a Hercegovine musíme vykonať skutočne dlhobky a ešte k poznámke spravodajkne, teda tie mikroštáty, o ktorých ste hovorili včera. Dovolte, aby som povedala, že, v, že ten kontext je tu, úplne iný my, teda podľa nás, z právneho pohľadu je problémom v tom návrhu parlamentu jedno. Podľa nás to konečné rozhodnutie a otázka stanovenia termínu konkrétneho pre zrušenie tejto vízovej povinnosti, toto musí vykonať rada. A to na základe E, správy komisie a do budúcnosti aj so zapojením parlamentu, ale tu, pokiaľ ide o zapojenie tých mikroštátov, e, rada navrhovala, alebo tá teda komisia, pardon, navrhovala už na konci roku 2006 takéto niečo a my sme prijali um, určitú novelizáciu a tieto mikroštáty sa dostali na určitý pozitívny zoznam za podmienky, že budú um, uzatvorené komunitárne zmluvy o zrušení vízovej povinnosti. Lenže uzatvorenie týchto komunitárnych zmluv to nespočíva len na komisii, o tom v podstate musí rozhodnúť rada, takže ja si myslím, že toto upresnenie by vám malo nejakým spôsobom objasniť ten právny kontext. Takže ešte raz, je na rade, aby na základe návrhu komisie alebo rokovania s tými štátmi, e, ktoré viedla komisia, rozhodla. Ďakujem veľmi pekne, takže uzavrieme tento bod, e, prejdeme na bod e, číslo 18, ktorý sa týka predchádzania konfliktom v jurisdikcii v trestných veciach a ich urovnávaní. Tu by sme mali rokovať o návrhu správy spravodajkyne pani Renáte Weber. Zdá sa však, že tu nie je, takže myslím, že prevezme slovo pani Hanis Plaschart. Ďakujem. Ja sa musím ospravedlniť, e, respektíve musím ospravedlniť pani Renáte Weber, ktorá spracovala túto správu. E, nemohla to byť kvôli tejto správe, pretože včera večer e, ju postili zdravotné problémy, takže musela ísť do nemocnice. Teraz je to už v podstate v poriadku, ale nemohla sem prísť. Ja mám konkrétne pripomienky ku kompromisu 2. Skupina ALDE súhlasí s tým, aby citlivé údaje boli E, aby sa s nimi zaobchádzalo s osobitnou starostlivosťou, samozrejme, ale e, že sa budú vymieňať len e, v prípade relevantných justičných prípadov. Toto je rozhodnutie rozhodnutie Rady 977, kde v úvodnom ustanovení 18 prvej časti sa hovorí presne toto a preto kompromis číslo 1 nemôže mať podporu našej skupiny, preto sme jednoducho boli proti, proti tomuto kompromisu číslo 1. To je len pre vašu informáciu. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Teraz si vypočujeme stanovisko e, švedského predsedníctva. Pani Jasa Weber, aha, takže jej názor si nevypočujeme, ale budeme hlasovať o návrhu tejto správy. Teda prikročíme k hlasovaniu. Myslím, že to bude lepšie. Eh? We're to give it a try. Tak vyskúšame to, dobre? Vyskúšajme to. Well, we're going to vote the... Dobre, takže budeme hlasovať o texte eh, v eh, odseku 5. Who is in favor? Kto eh, je za? Kto je proti? Zdržali sa? prijatý. Úvodné ustanovenie číslo 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Úvodné ustanovenie 7. Nie? To overíme. Okay. Dobre, funguje elektronický systém? Nefunguje, zdá sa. Teraz funguje? Zdá sa, že nefunguje. Čo teda môžeme robiť? What can we do when it doesn't work? <laughs> eh? Maybe we can close and you ask to the people. Okay. How many? Now? Dobre, takže zdá sa, že Uh, nefunguje to. Takže budeme teraz hlasovať elektronicky a tí, ktorí nemohli hlasovať elektronicky, tých spočítame osobitne. Má, má ešte niekto pro, problém o, o, okrem pána Mastelu? Chcete, aby sa váš, váš hlas nejak osobitne započítaval? On je proti, on je proti. Dobre, takže vy ste proti. Moja karta tiež nefunguje a ja som proti. Pani Makomej, čiže dva hlasy proti a... Kto ďalší? Ja som proti, moja karta tiež nefunguje. Dobre, čiže vy ste tiež proti. 4 hlasy proti, to odrátame. Čo znamená 19 hlasov proti, 29 za. Takže je to prijaté. Dobre. Úvodné ustanovenie číslo 8. Pardon, pardon. Amendment 2. Pozmeňovací návrh eh, 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Takže je prijatý. Pozmeňovací návrh 3. Za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Úvodné ustanovenie 9. K tomu je pozmeňovací návrh číslo 4. Kto je za? Takže toto je, že kto je za, hej? A kto je proti? Zdržali sa? Tak, aj ten je prijatý. Pozmenil si návrh 23. Ten vyz... Kto je za? Proti? Prijatý. E, pardon. E, kto sa zdržal ešte k tomuto? Nikto sa nezdržal. Dobre, nevadí, prijaté. Pozmeňovací návrh číslo 5. Kto je za? Proti? <laughs> Kto sa zdržal? A zdá sa, že budeme musieť overiť znova elektronicky, takže skúsime to. Kto je za pozmeňovací návrh 5? <laughs> Kto je za?

One member for ALDE is voting. Jeden člen za ALDE za, hlasuje za, dva členovia za, dva poslanci za EPPD hlasujú za. Či ak to je? Pýta sa pán predsedajúci. Nevadí, budeme teda opakovať hlasovanie. Dobre, takže otvárame znova hlasovanie k pozmeňovacím návrhu číslo 5. Budeme hlasovať ešte raz, dobre? Uzatvárame hlasovanie. A overíme to. Kto nemohol hlasovať? Komu sa to nepodarilo? Takže tento pozmeňovací návrh vyzerá byť zamietnutý. Kompromisný návrh číslo 1. Kto je za? Kto je proti? A kto sa zdržal? Budeme to overovať tiež elektronicky. Takže pristúpime k elektronickému hlasovaniu, ktoré je týmto otvorené.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 Takže vyzerá to tak, že 25 za, 26 proti, ale zrejme jeden hlas za ALDE, jeden hlas za EPPD nebol započítaný. Čiže sa zdá, že keď teda sme to overili elektronicky, tak sa zdá, že jeden hlas za EPPD je tu naviac, jeden hlas za ALDE je tu naviac. Je to tak? tak je alebo nie je? Čiže to bolo zamietnuté. Takže tento pozmeňovací návrh bol zamietnutý. Pristúpime k hlasovaniu o pozmeňovacom návrhu 6. Kto je za? Proti? A kto sa zdržal? A to tiež overíme. Takže teraz otváram hlasovanie. Hlasovanie je uzavreté. Takže je to zamietnuté. Pozmeňovací návrh číslo 24. Kto je za? A kto je proti? No, zdá sa, že je zamietnutý. Zamiet, dobre, je zamietnutý. Pozmeňovací návrh číslo 7, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Ten je prijatý. Kompromisný návrh číslo 2. Kto je za? Kto je proti? zdržali sa. Ten je prijatý. Chce niekto vyvolať elektronické hlasovanie, ktorým to overíme? Dobre, overíme to teda znova. Otváram hlasovanie. Now the vote is closed. Uzatváram hlasovanie. A návrh je prijatý. Pozmeňovací návrh číslo 8. Kto je za? Kto je proti? Prijatý. Pozmeňovací návrh 9. Kto je za? Proti? Overíme to. Elektronické hlasovanie je otvorené. uzatváram ho. A návrh je prijatý. So, amendment 10. návrh číslo 10. Kto je za? Kto je proti? Ten je prijatý. Pozmaňovací návrh 11 25 proti za, e, za prijatý. Kompromisný návrh číslo 3. To je za. Proti. Prijatý. Pozmeňovací návrh 12. Ten. OK, OK, I see. <laughs> I see. So, amendment Takže pozmeňovací návrh 13. Kto je za? Proti? Prijatý. Pozmeňovací návrh 14. Kto je za? Kto je proti? Overíme to. Pozmeňovací návrh číslo 14. Otváram k nemu elektronické hlasovanie ktoré týmto uzatváram. Návrh je prijatý. Pozmaňovací návrh 27. Kto je za? Kto je proti? Zdá sa, že je zamietnutý. Kompromisný návrh číslo 4. Kto je za? Kto je proti? prijatý. Pozmeňovací návrh číslo 16. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 17. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. 18. Za? proti. Ideme, ideme to overiť. 18. Elektronické overenie. Hlasovanie je týmto otvorené. Teraz je uzatvorené. Takže tento návrh je zamietnutý. Teraz pozmeňovací návrh 29. Kto je za? Proti? Zdá sa, že je zamietnutý, aspoň mne sa to zdá. He? Takže overíme to tiež elektronicky. Hlasovanie je otvorené k pozmeňovaciemu návrhu 29. Hlasovanie je uzavreté. Návrh je zamietnutý. Ehm, pozmeňovací návrh 19. Kto je za? Kto je proti? Zdá sa, že je prijatý. Pozmeňovací návrh 20. Kto je za? Proti? Overíme to elektronicky. 20. 20. K tejto otváram hlasovanie. Hlasovanie je uzavreté. A návrh je zamietnutý. Pozmeňovací návrh 29, kto je za? Proti? Prijatý. Pozmeňovací návrh 30. 30. To je za. Proti? prijatý. A teraz pristúpime ku konečnému hlasovaniu, ktoré bude elektronicky. A týmto toto hlasovanie otváram. Uzatváram ho. It's been adopted. Uh, je to prijaté. Ďakujem. Pán Busutil, chcem vás eh, varovať, že chcem hovoriť eh, k, k pozmenujúcim návorom 2 a 7. Takže pokračujme. Pani Keller. mám povedať niečo k pozmenujúcim e, názorom rozpočte a chcela by som vyjasnenie e, k bodu číslo 2, návrhu číslo 2. Ide o spoluprácu medzi OSN a Frontexom. Nie je celkom jasné, kto bude mať prístup e, k informáciám, ktorých informácie, aspoň v nemeckej e, verzii, to znamená, že agentúra bude mať e, prístup k všetkým informáciám a myslím, že Frontex by nemal byť subjektom, ktorý by sa mal na všetkých aktivít, zúčastne všetkých aktivitách a k tomu, teda aké informácie pôjdu na Frontex, to by sme potrebovali nejaké vyjasnenie. A potom druhá nejasnosť v tejto veci je, čo je v e, ústnom pozmenujúcom návrhu, e, kde sa hovorí, že by to malo byť na základe prípad od prípadu. Je to text text, e, ktorý sa vybral z, e, o usmernení o spolupráci medzi UNHCR a Frontex, a kde sa hovorí, že táto spolupráca by mala byť na základe prípad od prípadu a tu vlastne nie je povedané, že o aké prípady ide a kto rozhoduje v týchto prípadoch a kde sa môže UNHCR zúčastniť a kto nie a kto vlastne bude rozhodovať, o aký prípad pôjde. Ďakujem. Áno, myslím, že sa to týka e, pozmeňujúceho návrhu 3, tak e, pán Pusutil, vám povedal stanovisko, ak sa príjme návrh číslo 3 pán, od pána Tavareza, len tá časť, ktorá je v komentároch, sa predloží na hlasovanie ako dodatočné ústne, po, ústny pozmenujúci návrh. Čiže hlasujeme o návrhu 3 a na základe výsledku hlasovania e, o návrhu 3 predložíme hlasovať o návrhu 2 s dodatkom e, ústneho pozmenujúceho návrhu. Takže pani Keller e, žiadala vyjasnenie v súvislosti s Nemeckou v Nemecko Kejver e, v súvislosti s pozmeňujúcim návrhom 2 kde ide o rozhodnutie na základe prípadu od prípadu. E, toto rozhodnutie urobia zainteresované strany, ktoré sú zapájené do každej operácie v agentúre Frontex.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 E, je tu veriť, že veľa ľudí, ktoré tu pehajú hore, dole, rozprávajú sa. Myslím, že by bolo treba, aby sa usadili počas hlasovania a nerušili, aby to bolo všetko v poriadku. Takže budeme postupovať, pokračovať k hlasovaním. Pozmeňujúci návrh číslo 1. Kto je za? Kto je proti? Prijaté. Návrh 3. Hlasujeme o prvej časti. Za. Proti. Návrh je prijatý. Hlasujeme o druhej časti. Druhá časť. Za. Proti. Druhá časť je prijatá. Pán Buzoty. Ďakujem. Predtým, než budeme hlasovať o návrhu číslo 2, chcem povedať, že EPP chce podporiť tento návrh za podmienky, že to bude dodatok e, k návrhu číslo 3, ako ste už oznámili. Ale takisto, ak e, záverečné slova na základe prípad od prípadu budú nahradení e, výrazom alebo slovami, kde je to potrebné. Ďakujem. Mr. Tavares. Pán Tavares. E, súhlasím, že to bude dodatok, takže to nebude ovplyvňať ďalší text, ale chcem e, e, rozdelené hlasovanie o tom nahradení where necessary, teda tam, kde je to potrebné. Súhlasíte, pán Bozutil? Áno. Takže bude to tak. Čiže návrh číslo 2, kto je za? Kto je proti návrhu číslo 2? Musí to byť teda s tým E, s tým, teda tam, kde je to potrebné. Keď sa Čiže teraz hlasujeme o texte, kde, kde je to potrebné. Where necessary, pani Keller? Ja si to len chcem e, si preveriť. Hovoríme o oddelení hlasovania v prípade, že keď sa mm, ne, e, nepríjme, tak tam to skončí slovami activities. že hlasujeme o druhej časti s výrazom where necessary. Kto je za? Kto je proti? prijaté. Pozmeňujúci návrhu 4 je to ústny návrh. Kto je za? Proti? Prijatý. Číslo 5. Kto je za? Proti? Prijatý. 6. Kto je za? Proti? prijatý. Pán Busutil. Ďakujem. Predtým, než budeme hlasovať o sedmičke, chcem e, predložiť ústny návrh, e, ktorý by vložil posledné slova za e, za koniec e, zátvorky by bola nasledujúca fráza or to existing legislative provisions or initiatives set up by member states. A potom bude odstavec e, pokračovať. Takže toto by bol môj pozmenujúci návrh. Čiže hlasujeme za návrh spolu s ústným návrhom pani Čuplina. Sme za e, tento návrh od pana Bosolina a Kročeta. Je to užitočné a správne toto zaintegrovať, e, zohľadňujúc pozitívne skúsenosti. E, sú určité skutočnosti, niektoré členské štáty majú e, skúsenosť e, s takýmito typmi zločinov. Máme na to prípady, kde sme vytvorili jednotný justičný fond v súvislosti s organizovanou kriminalitou projektov nad 4, boli to 4 miliardy eur a 890 sa odobralo e, mafióznym aktivitám. Myslím, že v súvislosti s národnými legislatívami je to tu veľmi užitočné. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som sa mm, e, chcela som poprosiť, aby kolega prečítal ešte raz ústny pozmenujúci návrh. Ďakujem. Čiže návrh e, by nasledoval po slovách e, v zátvorke Targeted and General a alebo existujúcim e, e, legislatívnym ustanovaniam a e, predpisom, ktoré stanovia členské štáty. Takže budeme hlasovať. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Návrh je prijatý. Teraz budeme hlasovať o celom texte návrhu stanoviska. Kto je za? Takže tak toto budeme musieť urobiť elektronicky. Takže začneme elektronicky hlasovať. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Ďakujem teda návrh je prijatý. Ďakujeme vám. Which one?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 E, takže postupujme. Teraz budeme e, hovoriť o bloku. Je to blok dohôd, o ktorých sme včera diskutovali čiže medzi e, Európskou komisiou, medzi Horáciom, Barbadosom, Bahamach, e, Svetým Krištofom Nevisom, Antigou Barbudou o zrušení víz. Čiže budeme postupovať tak, že budeme o každej dohode hlasovať e, sve. Najprv budeme hlasovať o návrhu správy a potom e, budeme mať záverečné hlasovanie. Čiže najprv bod 20, dohodla medzi ES a Mauriciom o zrušení víz na krátkodobý pobyt elektronické hlasovanie o návrhu správy. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh je prijatý. Bod číslo 21. Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Barbadosom. Nie, prepačte. Musíme ešte urobiť záverečné hlasovanie k bodu 20, čiže záverečné hlasovanie 20 Mauricia. Konečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. bod 22. Také... Draft report. Návrh správy, elektronické hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Záverečné hlasovanie o tej istej správe. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Ďakujem. Bod 23 Bahami. Návrh správy. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh je prijatý a teraz záver, záverečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Ďakujem. Bod 24. Antigua Barbuda. Návrh správy. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Záverečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. V poriadku. Teraz celý balík sme prijali. Tak ešte Seychely, ešte máme Seychely. To som nejak prehliadol. Takže ospravedlňujem sa, otváram hlasovanie návrhu správy. Uzatváram hlasovanie. Teraz záverečné hlasovanie. Otváram. Uzatváram hlasovanie. V poriadku, ďakujeme pánovi Busutilovi, spravodajcovi a ďakujeme vám za hlasovanie. Teraz prichádzame k bodu 26. Excuse me? St. Kitts and Nevis is still... Svetý Krištof a Nevis eh, ešte nám zostáva. Nie, o tom sme predsa hlasovali. Myslím, že sme hlasovali o celom balíku. Teda Bermuda, Seychely. Čiže nehlasovali sme o Svetom Krištofovi? Bod 22? No. Tak keď sme nehlasovali, tak sa musíme vrátiť aj k bodu 22. Svety Krištované, vyzotváram hlasovanie o návrhu správy. Je otvorené to hlasovanie. A teraz je zase zatvorené. A teraz pristúpime k konečnému hlasovaniu. Znova konečné hlasovanie, ktoré týmto otváram. A týmto ho uzatváram. Takže Teraz sme to naozaj prijali. Dobre, takže to boli správy pána Busutila a tý, teraz by sme mohli prejsť k bodu 26. Uh, e, tu ide o spoločnú rozpravu s členmi podvýboru pre ľudské práva. Pôjde o výmenu názorov s riaditeľom agentúry pre základné práva. A my v prvom rade vítame členov podvýboru pre ľudské práva a predsedu pána Adama Hautalu. A takisto vítame nášho pozvaného hostia, pána Mortena Čeruma, ktorý je riaditeľom agentúry pre základné práva a e, s ktorým náš výbor, s ktorou náš výbor má úzke, úzke vzťahy. Ehm, poznáte sa, alebo teda je nám práca tejto agentúry známa, v prvom rade pani Hautala tu vítame tiež, eh, ona je predsedničkou eh, pre túto časť výmeny názorov, ale predtým eh, by som ešte dal slovo pánovi Martinovi Jerumovi na to, aby nás stručne voviedol do problematiky. Takže ja by som mu chcel dať možnosť, aby sa predstavil, aby predstavil agentúru pre základné práva a, a to tým z nás, ktorí sme novými členmi výboru LIBE a tiež eh, by nám to malo pomôcť eh, vyhodnotiť príspev agentúry eh, k príprave štokholmského programu. Takže najprv dostane pán Morten Jelum slovo a potom by sme si vypočuli aj názor pani Hautala. Pán predseda, ďakujem veľmi pekne, vážení poslanci Európskeho parlamentu. E, ďakujem za to, že ste ma prizvali do tejto spoločnej rozpravy. Pre mňa je veľkým potešením a cťou môcť prehovoriť pred e, vami všetkými v tomto ranom období parlamentného volebného obdobia. No a teším sa na plodnú spoluprácu v nasledujúcich 5 rokoch. Ako iste viete, Európsky parlament sa zasadzuje za ľudské práva v rámci Európskej únie aj mimo nej už od e, prijatia prvej spoločnej deklarácie o ľudských právach v roku 1977 v priebehu niekoľkých generácií poslancov parlamentu parlament prostredníctvom mnohých e, uznesení vyjadroval svoje výhrady k uplatňovaniu ľudských práv tak e, mimo Európskej únie, ako aj v 27 štátoch, ktoré dnes Európsku úniu tvoria. A e, ide o e, výhrady, ktoré zdieľa aj agentúra pre základné práva. Ja eh, by som len stručne chcel povedať, že najdôležitejší je boj proti eh, netolerancii, antisemitizmu, xenofóbii, rasizmu, sociálnej exkluzii Rómov a eh, zvyšujúce sa zvyšujúci sa prenos citlivých osobných údajov, homofóbia, diskriminácia ľudí s, s postihnutiami, nedostatok prístupu k právnej pomoci, zneužívanie detí, diskriminácia žiadateľov azyl. Toto sú len niektoré z víziev, ktoré e, pred nami ležia a ktoré budeme musieť vyriešiť. No a e, my e, fungujeme v rámci viacročného programu, ktorý momentálne trvá až do roku 2012 a naša agentúra spracúva správu pre všetky tieto oblasti. V mnohých týchto oblastiach Európska únia ponúka riešenia prostredníctvom legislatívy, politických nástrojov a nástrojov iného typu sociálnych nástrojov. A z Eurobarometra vieme, že tri štvrtiny Európanov by chceli, aby Európska únia mala väčší vplyv na propagáciu a ochranu základných ľudských práv. Ale na to, aby sme tieto očakávania naplnili, musí e, byť e, reakcia EÚ efektívnejšia. E, no a vo vašej funkcii ako spolu zákonodárneho orgánu sa môžete tejto úlohy vynikajúco zhostiť. No a teraz by som sa chcel pozrieť na jeden z mandátov, alebo z hlavných mandátov našej agentúry. Agentúra je pomerne mladá, vznikla v marci roku 2007 a sme jednou z najmenších agentúrie. Takže čo ponúkame my vám? E, sú to tri veci. V prvom rade na európskej úrovni e, dokážeme e, spracovať súhrné údaje o dodržiavaní ľudských práv v oblastiach, ktoré spadajú do komunitárnej pôsobnosti, čím vám môžeme pomôcť nachádzať diery a nedostatky v komunitárnom práve. Ďalej poskytujeme odborné stanoviska problémom týkajúcim sa základných ľudských práv a v tejto funkcii vám môžeme znova pomôcť hľadať oblasti, kde má význam komunitárna aktivita. A na záver našou úlohou je um, šíriť povedomie o základných právach medzi občanmi Európskej únie, pretože uh, ľudia um, možno ani nevedia, e, aké práva majú a ako sa o ne môžu zaujímať. Takže agentúra je v tejto oblasti veľkým katalizátorom. E, my sa tiež snažíme poskytovať e, fakty založené na reálnych, e, reálnych dôkazoch, poskytujeme ich euró- európskym inštitúciám a to v oblastiach, ktoré sú relevantné pre európskych občanov. No a Pridanou hodnotou našej činnosti je to, že sa zameriavame na nedostatky v implementácii základných práv a e, hoci boli vypracované určité normatívne štandardy a e, úroveň celkovo tejto oblasti stúpa, čelíme akémusi deficitu v oblasti implementácie. No a tu práve agentúra môže zohrávať úlohu, kľúčovú úlohu e, v tom, že odhaluje, kde tieto deficity sú. Napríklad zistujeme, že v eh, legislatíve EÚ proti diskriminácii základné práva nie je možné eh, predtaviť len do právnych ustanovení. Agentúra nedávno publikovala prvé výsledky skutočne gigantického prieskumu, ktorý sme vykonali medzi etnickými menšinami a pristahovalcami pod eh, názvom EU Midas. Tento prieskum sa zameriaval, alebo teda skúmal 25 tisíc etnických menšín v členských štátoch a členov príslušníkov e, týchto etnických menšín v 27 štátoch a e, diskrimináciu, aké musia čeliť. No a 8. E, decembra, to je Deň ľudských práv, bude táto správa zverejnená. Čiže táto správa ukazuje, že diskriminácie a viktimizácie je ešte stále veľa a nie je často ohlasovaná a objavuje sa v Európskej únii na všetkých miestach. Len jeden príklad za všetkých. Jeden z dvoch Rómov čeli diskriminácii alebo čelil diskriminácii v uplynulých 12 mesiacoch a v priemere až 11 incidentov ročne e, je e, zameraných proti Rómom. A e, sú ďalej veľmi malé menšiny, ktoré teda len veľmi, veľmi málo príslušníkov menšín oznámi incident súvisiaci s diskrimináciou príslušným orgánom alebo policií. No a E, tu naša správa hovorí napríklad o homofóbii v členských štátoch, čiže ide o diskrimináciu, ktorá nie je ohlasovaná príslušným orgánom. Táto správa o homofóbii tá bola vypracovaná práve na žiadosť Európskeho parlamentu. Um, správa EU Midas e, a správa o homofóbii e, tieto obidve správy ukazujú, že v týchto minoritných skupinách sú veľmi zlé znalosti o tom, ako sa brániť proti diskriminácii a rasovým útokom. 4 z 5 e, ľudí vôbec nevedia, nepoznajú e, žiadnu organizáciu, ktorá by im mohla pomôcť v takýchto prípadoch. Takže neobrátia sa na políciu, neobrátia sa na inštitúcie, ktoré e, na tento účel boli vytvorené a tieto, tieto zistenia zdôrazňujú, že je potrebné venovať zdroje aj politickú pozornosť zvyšovaniu povedomia ľudí o týchto témach a e, takisto presadzovaniu ľudských práv na praktickej úrovni. E, no a ďalej k výskumu e, agentúry, ktorý vykonávame v oblasti základných ľudských práv, nám švedské predsedníctvo dalo príležitosť vyjadriť sa k budúcemu štokholmskému programu a viem, že o ňom budete hovoriť na tomto výbore aj dnes po obede. Štokholmský program v podstate stanovuje agendu Európy v oblasti spravodlivosti e, a vnútorných záležitostí. A toto sú oblasti, ktoré e, majú veľmi priamy dopad na ochranu základných práv. A v tomto kontexte je veľmi pozitívne, že budúca komisia e, sa odhodlala zvýšiť dôraz kladený v Európsku na základné práva. Štokholmský program by mal byť implementovaný v rámci pravidel stanovených Lisabonskou zmluvou, aspoň v to dúfame, a tým sa základné pravidlá môžu zviditeľniť. E, no a tá zmluva napríklad e, stanovuje vytvorenie záväznej charty základných práv, ďalej pristúpenia pristúpenie k Európskej charte e, pre ľudské práva, prehlbenie doložiek o ľudských právach v legislatíve a zlepšený prístup k právu, k právnej obhajobe, no a mm, takisto e, zvýšené povedomie a boj Európskej únie za práva menšín. Takže v tomto novom kontexte e, právneho, právnej štruktúry Európskej únie bude nielen, nielen nevyhnutné, ale prirodzené zapracovať ľudské práva do, do jadra všetkých e, európskych politických aktov. A my sme eh, privítali pri viacerých príležitostiach eh, zvýšenie úlohy eh, agentúry pri spracovaní týchto právnych aktov. No a ja len uzavriem tým, že agentúra veľmi úzko spolupracuje so všetkými ďalšími hráčmi, ktorí, aktérmi, ktorí sa zaoberajú ľudskými právami, najmä s Radou Európy a rôznymi orgánmi zaoberajúcimi sa rovna, rovnosťou a e, vládnymi, e, vládnymi úradmi zaoberajúcimi sa ľudskými právami. No a takisto spolupracujeme s agentúrami ako Eurofond, e, Frontex, Europol a aj s novým inštitútom pre rodovú rovnosť. Takže záverom, Európa potrebuje taký systém, ktorý nebude e, hľadieť na ochranu ľudských práv ako na administratívnu prekážku, ale ako na otázku, ktorá si zasluhuje dôkladné preskúmanie. A expertný orgán, ako je práve naša agentúra, môže e, umožniť členským štátom a inštitúciám EÚ optimalizovať e, všetku legislatívu Európskej únie z tohto hľadiska a umožňuje, dúfam, vdýchnuť život všetkým ambíciám všetkých ľudí a menšín, ktoré tvoria Európu. Dúfame, že vaše dva výbory v parlamente budú naďalej našim veľmi silným partnerom a takisto dúfame, že nám naša agentúra bude schopná poskytovať údaje, vďaka ktorým sa dostane problematika základných práv do jadra všetkých aktivít EÚ a teším sa na prípadnú návštevu z vašej strany vo Viedni v e, našom sídle niekedy v budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne, pokračuje predseda, takže teraz eh, si vypočujeme aj eh, mm, pani Hautalu a potom bude príležitosť na rozpravu, takže dám slovo vám v pléne. Ďakujem veľmi pekne, pán López Aguilar. Ja som veľmi rada, že takéto spoločné zasadnutie sa koná. Ehm, pán Čerum už raz hovoril eh, pred podvýborom, kedy, moja pred, eh, predchodkynia bola predsedničkou tohto podvýboru pre, pre eh, ľudské práva, je aj tu teraz ako členka výboru LIBE. A ja by som chcel povedať, že si veľmi cením ten váš prístup k tomu, aby ľudské práva sa dostali do jadra všetkých politik, teda to, čo hovoríme mainstreaming a um, k zapracovaniu všetkých tých externých a interných parametrov ľudských práv vrátane práv menším, pretože naša naš, v našej kompetencii sú len vonkajšie vzťahy, ale treba hľadiť aj dovnútra Európskej únie. Čiže otázka je, ako Európska únia môže e, zlepšiť svoje e, teda zaobchádzanie so svojimi vlastnými menšinami tak, aby bolo ich pôsobenie na e, medzinárodnom fóre dôveryhodnejšie napríklad pri vyjednávaní obchodných vzťahov alebo o zmluv o spolupráci. No a záverom by som vás chcela požiadať, či, e, chcela by som sa spýtať, či si myslíte, že sú nejaké špecifické oblasti nedostatkov, kde povedzme Európska únia čelí e, najväčšiemu počtu pripomienok e, z, zo strany tretich krajín v tom zmysle, že sa u nás neplňa nejaké ľudské práva alebo základné práva. No a zároveň by som vám e, vás chcela vyzvať, aby ste, pokiaľ budete mať príležitosť, prišli na zasadnutie nášho podvýboru, keď budeme mať zasadnutie konkrétne v Štrásburku záverom tohto mesiaca so zástupcami e, Rady Európy a takisto s komisárom pre ľudské práva Rady Európy. Takže e, ceníme si, ešte raz by som chcela zdôrazniť e, vašu činnosť tam, kde vlastne výboru pre občianske práva poskytujete poradenstvo a informácie. Takže ďakujeme. Pokračuje predseda, takže požiadali E, požiadali o slovo viacerí poslanci, pani Hanis Plaschár. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ďakujem veľmi pekne za to, že aj našim hostom, za to, že ste sem prišli pred náš výbora. Ja e, si myslím, že je veľmi správne hovoriť o tom, aký pokrok sa dosiahol v rešpektovaní ľudských práv, základných práv, ale takisto treba hľadať do budúcnosti, teda ako tejto práva zabezpečíme. No a Isté sa natíska otázka, e, či Európska komisia dostatočne e, využíva tie nástroje, ktoré má k dispozícii na to, aby členské štáty, povedzme, prinútila e, plniť záväzky, ktoré pre ne vyplývajú v oblasti ľudských práv. Otázka teda pre mňa je taká, či by nebolo vhodné dôkladnejšie využívať napríklad postupy na na, na to, aby sa členské štáty donútili, aby dodržiavali a, tieto všetky pravidlá. No a chcel by som poďakovať za správu o homofóbii, ktorá bola veľmi zaujímavá a myslíme si, že by bolo dobré, keby sa takéto niečo e, robilo každý rok. Komisia je toho názoru, že by to naozaj bolo vhodné, ale e, je potrebný váš súhlas. Teda chcem sa spýtať, či by bolo možné, keby takáto správa o homofóbii e, bola produkovaná každý rok. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste hovorili stručne, pretože naozaj sa budeme musieť rozísť e, o 12.30 o pol jednej teda to je po, dopoludnejší blok, aby sme sa pripravili na popoludnejší blok nášho rokovania a e, rečníkov by bolo veľa. Takže vás poprosím, keby ste sa naozaj obmedzili na dve minúty vo svojich vyjadreniach. Teraz e, pani Kal. I'm very happy to e, Chcela by som tiež poďakovať riaditeľovi agentúry za to, že som prišiel. Ako bývalá spravodajkyňa pre túto agentúru. Ja som vtedy bojovala za to, aby tá agentúra vôbec vznikla. Pamätám si, že sme z Radou Európy viedli skutočne dlhé, dlhé rokovania a som veľmi rada, že sa našiel spôsob spolupráce a som veľmi hrdá na to, že agentúra nakoniec vznikla, vznikla a som hrdá na to, ako funguje. A e, tej práce, tej činnosť, ktorú vykonáva, za to by som chcela poďakovať vám osobne. No a ja mám e, možno troška problém s celou touto otázkou e, základných práv a diskriminácia alebo boja proti diskriminácii a tomu, ako sa v Európskej únii táto záležitosť rieši. No a preto by som chcela na tento problém upozorniť, pretože e, on sa objavuje v podstate každý deň v našej práci a e, mám pocit istých dvojitých e, meradiel. Teda máme konkrétne prípady diskriminácie, ktoré sú e, pomerne vážne. Máme tu správy, máme uznesenia, na ktorých sa dohaduje parlament, aj povedzme k návrhom zákonov. Ja teda akceptujem, že takéto niečo by malo byť, že by sme mali bdieť nad tým, aby všetky prípady diskriminácie boli zviditeľné. Ale sú to aj prípady diskriminácie, ktoré E, môžeme riešiť na základe tých istých princípov, ale tie sa považujú za delikátne, za príliš citlivé, jednoducho nedotýkame sa ich, e, sú, e, sú ako si zatlačené do, do úzadia. A hovorím, a spomenuli ste to už aj predtým, hovorím o menšinách, a to nedávnom prípade, kde sme prijali zákon, kde Ide o jazykový zákon na Slovensku, kde dochádza k diskriminácii občanov a to občanov menšín a e, je to konkrétne prípad, ktorý jednoducho e, je vzorovým príkladom diskriminácia, pritom sa e, s tým nič neurobilo. Takže by som si chcela vypočuť aj váš názor na tejto otázky, pretože máme pocit a veľa ľudí si myslí, že takéto niečo jednoducho nemôže, ne, nemôže sa diať, čiže bude to, bude to treba zastaviť a povedať áno, prípady diskriminácie sú rovnako dôležité a mali by byť riešené na rovnakej úrovni. Ďakujem. Uh, Je tu viac ešte ako 10 eh, poslancov a nemáme viac ako 20 minút, takže vás skutočne prosím, aby ste boli struční a už zoznamu zatváram pani Flotr. Ďakujem. pán riaditeľ. Je, sme radi, že ste prišli medzi nás a veľmi radi si vypočujeme vaše správy o činnosti v oblasti, e, kde skutočne potrebujeme konkrétne a nezávislé dokumenty o porušovaní ľudských práv, tak aby sme my, legislatívy Európskej únie, mohli zlepšovať štandardy normy našich európskych politík. A to potrebujeme predovšetkým v oblasti migrácie a azylu čo je veľmi dôležitou súčasťou štokholmského programu. Som rada, keď som si vypočula návrhy na zmeny, ktoré ste nám povedali. A mm, ide o pozmeňujúce e, návrhy, ktoré sa e, týkajú ochrany. Je to určitý predzve, určitá predzvez vašich správ, ktoré vyhotovíte napríklad o aplikácii e, smernice o readmisných dohodách, návratoch alebo e, hodnotíte výsledky readmisných e, zmluv, pretože práve tieto readmisie vedú často porušenie práv migrantov. Niekedy sa dostávame úplne neuveriteľným situáciám, keď e, napríklad sa odmietne azyl zamietne azyl a osoby sa nemôžu vrátiť do svojej krajiny. Sú to veľmi dramatické situácie, osobné drámy, ktoré zažívame tu v Európe. A myslím, že to by si zaslúžilo dôkladnú správu vašej agentúry. A bola by som rada, či by ste nám v tomto mohli poskytnúť dobrú správu, že takéto e, správy budú vydávané. Ďakujem, pani Stanoka. Ďakujem, pán predseda. Mm, máme trošku iný prístupy k externým problémom e, e, ľudských práv, teda mimo EÚ a v rámci EÚ. Ak porovnáme správy e, o ľudských právach z predchádzajúcich období, keď hovoríme o krajinách mimo EÚ, hovoríme o jednotlivých krajinách. Keď hovoríme o správach v rámci EÚ, napríklad správa Libe, E, kolegu Kataniho. Hovorím e, o jednotlivých konkrétnych členských štátoch, e, bo ináč by parlament teda nehlasoval za... A toto bol problém. Chcela by som pokračovať v diskusii, ako toto prekonať. A môj prístup je používať E, to, čo bolo predložené Európskemu parlamentu. Hovorili ste, že to nie je vo vašej kompetencii sa s tým zaoberať, ale možno v apríli budeme mať správu o petíciách, ktoré boli e, predložené minulý rok, predchádzajúci rok a ktoré sa týkajú porušovania základných e, práv. Možno, že vaša agentúra by si to mohla pozrieť a dať k tomu expertov expert, teda názor expertov. Ďakujem, pani Boraes. Myslím, že už viacerí spomenuli, e, kedy e, rozhodujete a kedy dávate stanoviská. A to doska, ktorá sa stále e, vynára mm, nie vidím vám, keď ide o to, keď sa rozhoduje v rámci teda o jednotlivých členských štátov. Máme Mm, antidiskriminačnú legislatívu e, v smerniciach o dvoch smerniciach všetky krajiny ich implementovali, ale, ale e, nestačí to implementovať, treba mať e, mm, kódex vykonávania, kódex praxe. Čiže mnohé krajiny implementovali smernice, ale nešli, neurobili ten ďalší krok je to tak v mnohých členských štátoch. Ak by povedali komisii, že implementujú antidiskriminačnú legisláciu, legislatívu, ako by ste vy e, vlastne sa zachádzali s týmto deficitom implementácie, ako e, tu môžete zasahovať. Ja viem, že to je ťažká práva, je to ťažké rozhodnutie v niektorých krajinách, kde sa hovorí, Eh, o subsidiarite v rámci implementácie antidiskriminačnej legislatívy. To nie je ľahká otázka, ale kde si myslíte, že v tejto oblasti eh, by mohlo, mohla stať práca agentúry? Pán Hek? Pán Klaus? Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pán Fanekene, môj kolega dokonca myslím aj v, vo výbore. Teraz, keď je tu pán, e, pán Čerum, rád by som využil e, túto príležitosť, aby som sa vyjadril k tomu, ako tieto ročné správy sú e, vypracované a zostavené, pretože tá, táto agentúra pre pre základné práva je v rámci mojej oblasti záujmu taká dôležitá vec. Ja to všetko sledujem, čiže chcem sa spýtať, či by bolo možné, aby e, ste poskytli nejakú konkrétnejšiu definíciu e, termínov ako napríklad rasizmus alebo diskriminácia, pretože ja napríklad v tej najnovšej správe e, v kapitole o rasizme a diskriminácii vidím veci, ako fakt napríklad, že v niektorých školách, v niektorých členských štátoch platí zákaz zákaz nesenia, alebo teda zákaz nosenia um, nejakých pokrývok hlavy, ktoré zahalujú tvár. E, a ja chcem povedať, že s týmto zákazom súvisia jednoducho objektívne dôvody, ktoré nejako nesúvisia s rasizmom alebo diskrimináciou. A, napríklad, a napriek tomu v tejto vašej správe e, sú e, tieto, tieto šatky uvedené ako zásadný problém. Je to zaradené v kapitole rasizmus, diskriminácia a pritom to tak nemusí vždy byť. Čiže preto by som chcel teraz apelovať na vás, aby takéto veci ste riešili troška opatrnejšie, aby nevznikal dojem, že jednoducho to spadá do, alebo teda háži sa to do, do, do takého istého vreca ako skutočné príklady rasizmu a diskriminácie. Thank you, Mr. Sogo. Ďakujem, pán Sogo. Ďakujem pekne, pán predseda. Mm, pani Kinga Gál už eh, spomenula a možno môžem počiarknúť, že aj my v Roz, Rumunsku e, to vidíme e, ako ohrozujúce, že extrémistické síly dostávajú e, E, napríklad rozmach. Aj to vidíme na príklade jazykové zákona na Slovensku. Na Slovensku máme aj iné príklady. Viacerí už e, spomínali. V zásade by som mal e, jednu otázku. Nie ste toho názoru, že členské štáty, pokiaľ hovoríme o porušovaní základných práv, kde sú krajiny, kde sú etnické menšiny. Nemali by sme sa spoločne sústreďovať na takéto otázky a problémy? Ako sa môže e, zlepšiť e, situácia, čo sa týka dodržania ľudských práv. Už sme v minulosti e, sa k tomu vyjadrovali, vždy sme upozorňovali tieto veci, ale dve veľké politické e, skupiny zabranili tomu, aby sa urobilo niečo konkrétneho. Ďakujem, pán predseda. Ako e, člen e, výboru e, som rád, že sa môžem zúčastniť na tomto zasadnutí. Pán riaditeľ, vy ste vymenovali viacero agentúr, s ktorými spolupracujete. Ale e, je tu aj e, e, nadácia na zlepšenie pracovných e, podmienoch e, pracujú aj e, vo východnej, aj v západnej časti Európy. A chcel by som vás upozorniť na túto nadáciu, ktorá vykonáva veľmi zaujímavý výskum. Čo sa týka ľudských práv mimo Európskej únie, to je otázka našho suseda ktorá je jedna z posledných európskych krajín, kde sa nerešpektujú ľudské práva, kde sa ľudia zatýkajú eh, pre občianske aktivity a títo ľudia eh, eh, boli uznané Amnesty International ako väzni uväznení na základe svojho svedomia. A myslím, že toto je tiež téma, s ktorou by ste sa mali zaoberať. Ďakujem, pani Taroka. Ďakujem. Chcela by som zagratulovať e, a ďakujem pekne za váš príspevok. Najdôležitejšie, čo ste hovorili o problematika Rómov. Myslím, že to je veľmi dôležitý signál, posolstvo. Jedna z otázok, ktorú by som chcela položiť, e, je vlastne vychádzajúc z otázky pána Moreša. Som prekvapená z že keď ide o implementáciu smerníc, vidíme, že ide o, vo väčších postkomunistických krajinách ide o e, e, veľmi silnú etnickú segregáciu. Aké sú posledné zdroje na to, aby sme proti tomu bojovali, pretože aj v rámci Európskej únie máme veľmi vážne porušenia ľudských práv. E, Druhá otázka sa týka ekonomickej krízy. Do akej miery je vaša inštitúcia schopná pochopiť, e, čo e, vlastne e, spôsobuje ekonomická kríza v, s pohľadom na napätia, ktoré existujú medzi jednotlivými etnickými skupinami v rámci krajín EÚ. Igazgató úr, gratulálok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 krajín mimo EÚ a pritom e, zabudáme na kontrolu dodržiavania ľudských, e, menšinových, jazykových práv. E, často meriame dvoma metry, metrami. Hovorí sa nám ľahšie hovorí o Ujguroch v Európskom parlamente, než ako o e, e, Rómoch v Rumunsku, e, Maďaroch v e, Slova, Slovensku a tak ďalej. Myslím tu na e, slovenských, rumunských Maďarov, ktorí nemôžu v bohoslužbách používať materský jazyk, nemôžu počúvať e, kňaza alebo len obmedzenie E, hlásanie viery. E, čiže mali by sme nejakého komisára, e, mať komisárov v rámci Európskej komisie, ktorý by pokrýval túto oblasť a myslím, že by ste k tomu mohli tiež prispieť. Pani Mobile, ďakujem. Som tu nebola na začiatku tejto diskusii, lebo som mala prácu v inom výbere. Myslím si, že maďarská kríza ľudských práv, ktorá už prebieha teraz tri roky, či je na programe vašej agentúry. Viete, že v roku 2006, na jeseň roku 2006, boli policajné brutality zo strany polície, boli stovky stovky, e, sú tu stovky e, zločinov, ktoré neboli odkryté, potom zatýkania. Jedna z podujatí bolo e, v, strane, v rámci strany Fides. Teraz máme máme Kingu Gals Fidesu, ktorá nám možno poskytne všetky detaily o porušení týchto rozličných ľudských práv v Maďarsku za posledné tri roky. Občianske a politické práva v Maďarsku sú porušované eh, na masovej úrovni. Eh, mm, eh, toto už v Maďarsku máme obmucmana na základe viacerých súdnych rozhodnutí, čo sa týka kompetencie činnosti polície Myslím, že vaša agentúra nebude vierohodná, ak sa ak budete zakrývať oči pred skutočnými hrubými porušovaniami eh, eh, ľudských práv v eh, členských štátoch EÚ. E A som zahambená, že člen parlamentu Maďarska bol E, členom e, Vlany a teraz je to podpredseda e, výboru Libe a, a vlastne oslovujem hla, voličov, občanov Európu, aby posvihli svoje hlasy proti tejto hanebnej skutočnosti. Ďakujem. Ačiū, ponia pirmininkė, gerbiamas agentūros direktoriau. Tikrai labai kad atvykote mūsų komitetą. Chcela by som vás privítať v našom výbore. Ďakujem za príležitosť, že vás sa môžeme vypočuť. Som veľmi rada, hlavne pretože toto je môj, môj prvé, prvé volebné obdobie v EP. Ekonomická sociálna kríza mala dopad na mnoho členských krajín EÚ E, vykonala agentúra analýzu o tom, ako táto kríza ovplyvňuje e, stav v oblasti ľudských e, práv, aké sú rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi. Vo svojej správe hovoríte, že ľudia si neuvedomujú, na aké inštitúcie sa môžu obrátiť v prípade porušovania ľudských práv. Mm, E, ľudia nepoznajú takéto inštitúcie. Čo navrhujete? Ako sa má takto informácia rozširovať? Ako sa u, nich, u ľudí má zvyšovať povedomie? E, pretože nevedia, kam sa majú obrátiť o pomoc. Ďakujem, pán Čerom. Ďakujem, pán predseda. Mám ešte pol hodinu, alebo koľko? pol minúty, tak týka sa to tlmočníkov. Budem veľmi stručný, to znamená, že nebudem moc detailne odpovedať na všetky otázky. Prvé, poprvé, mm, bolo to niekoľko tém, mm, ktoré sa týkali vzťahu medzi externou a e, internou dimenziou e, ľudských práv e, my sme tu len pre 27 členských štátov, nemáme mandát e, v súvislosti so zahraničnou politikou, respektíve e, s e, územiami mimo EÚ. Pani Hotela povedal, že je prepojenie medzi tým, aký, ako koná 27 členských štátov a únia a ako je to reflektované externe. A teraz na konkrétnu otázku. Jedna z oblastí, kde Únie a členské štáty môžu veľa ponúknuť externe a čo môžu zlepšiť, je v prvom rade poprvé, aby sme pripustili, že máme problémy. V e, iných krajinách e, e, neuznávajú takéto témy Môžeme, musíme ďalej pokazať na to, že máme e, národnú vnútroštátu úroveň, kde máme politiky ľudských práv, kde máme príslušné inštitúcie a tak ďalej ako máme aj medzinárodne, napríklad Rada Európy a tak ďalej. Čiže v rámci týchto mechanizmov EÚ EU a Európa e, je skutočne jedinečná v globálnom kontexte a toto by sme mohli všetko využívať. Ďalší, ďalšia skupina tém sa týkala toho, o čom som hovoril v súvislosti s deficitom implementácie. Teda máme legislatívu, veľa legislatívy, ale máme aj medzery. A toto je e, oblasť, kde agentúra je jedinečná pretože je to prvá inštitúcia svojho druhu, ktorá má mandát e, e, ísť hĺbšie, zachádzať hĺbšie, e, hľadať v pozadí. Prečo je to tak, že ešte stále sme svedkami rasizmu, xenofóbie, islamofóbie, diskriminácie rómskej populácie. O tomto sme nehovorili neviem koľko desaťročí. Môžeme zajsť hĺbšie zariadujeme tieto inštitúcie, ako sa využívajú. Ľudia nereagujú, respektíve sa e, nestiažujú e, u polície, alebo neobracujú sa na inštitúcie, ktoré sme zriadili. Toto by nám malo robiť veľké starosti a toto, v tomto získavame vedomosti, ktoré snáď môžeme využiť nielen pri prezentácii, ale budeme oslovovať aj eh, orgány eh, zodpovedné za kvalitu, inštitúcie ľudských práv a tak ďalej. Eh, dúfame, že tieto síly, vlastne túto sieť dostaneme, zapojíme do spolupráce. Môžeme urobiť teda niečo, aby sme minimalizovali E, určité diskriminácie nie len etnických menšín, ale všetkých ľudí, ktorí sú e, diskriminovaní na základe sexuálnej orientácie alebo iných faktov. Čiže vlastne ten hĺbší náhľad e, sa môže využiť nielen nami, ale aj inými. Pri vytváraní metodológie a spôsobu, ako vykonávať výskum a prieskumy, členské štáty budú preberať e, čím viac, e, tým viac časti tejto práci. Nevieme veľa o jednotlivých členských štátoch, nevieme o tzv. impresionistických legislatívach. Môžeme mať síce pocit, že niečo nie je v poriadku, ale musíme sa dostať hĺbšie, hĺbšie k e, legislatíve, k politickému rozhovovaniu. Potom po tretie, Chcem zdôrazniť, my nediskritujeme, nediskriminujeme medzi jednotlivými dôvodmi eh, diskriminácie alebo oblastiami diskriminácie. Takže napríklad otázka toho, čo nazývame národnostné menšiny. Tu pracujeme na správe, eh, ktorú si vyžiadal parlament o menšinách, teda národnostné menšiny. Takže to je otázka, s ktorou sa tiež zaoberáme konkrétne e, e, na základe Lisabonskej zmluvy, ktorá vytvára e, lepšie prepojenie medzi menšinami a ochranou ľudských práv. Čiže je to vlastne veľmi silná platforma na to, aby sme sa zapodievali týmito vecami. A ešte na záver bola bol celý rad otázok týkajúcich sa ekonomickej krízy. E, sme v agentúre, sme zložili pra covnú skupinu, ktorá bude mesačne monitorovať situáciu, hlavne čo sa týka dopadu ekonomickej krízy na e, celý rad parametrov. Je to oveľa komplikovanejšie, než sme si mysleli, ale e, sme sa z toho veľmi veľa poučili a budeme sa snažiť túto metódu, túto metodiku e, e, precizovať. Obratíme sa na mm, Frontex, kde máme tiež rozličné mechanizmy na aktualizáciu. Ale chcem poukázať na jeden špeciálny e, aspekt dopadu ekonomickej e, krízy máme e, určité skupiny, ktoré sa ako prvé, ktorí ako prvé strácajú prácu, ako napríklad menšiny, príslušníci menšín alebo um, migranti. Len málo z nich sa vracia do svojich pôvodných krajín a e, mnohí sa e, dostávajú na nelegálny pracovný trh e, alebo európsky trh otrokov a sú vystavení veľmi silnému vykorisťovaniu pre agentúry je veľmi ťažko, pre agentúru je veľmi ťažko e, vlastne sa dostať e, e, hĺbšie do tejto problematiky, aby sme mohli s týmto v budúcnosti pracovať. Ale toto sú určité prvky, ktorým venujeme zvýšenú pozornosť. Vidím, že už e, tu vzniká určitá nervozita. Takže e, by som ukončil svoju odpoveď a veľmi rád e, a teším sa na ďalšiu spoluprácu s vašim e, výborom. Ďakujem. No ja by som chcel poďakovať veľmi pekne pán predseda za to, že ste nás sem pozvali a pánovi Čermovi ďakujem za vynikajúcu prezentáciu. Celým zmyslom existencie tejto agentúry pre základné práva je e, práve ukázať svetu, že sa zaujímame a že niečo dosahujeme. Takže oba, koma, oba výbory s vami zostanú v kontakte a ja teraz ešte chcem e, vykonať jedno vyhlásenie, že oba výbory sa zídu znova o tretej e, po obede každý vo svojej vlastnej miestnosti. Takže ďakujem veľmi pekne a takisto pán López Angilar, ďakujem veľmi pekne za vašu spoluprácu.